Tento nepriateľný útok na slobodu tlače jeden z základných kameňov našej demokracie. Prichádza pár mesiacov po tragickej vražde uh, eh, malckej novinárky. Jan Kuciak vykonával svoju prácu profesionálne a s vášňou vyšetroval e, podozrivé e, finančné transakcie a e, úniky daní, snažil sa hľadať pravdu bez ohľadu na to, koho, na koho to malo vplyv. Polícia pracuje a vychádza z predpokladu, že bol zavraždený, aby sa ukončilo jeho vyšetrovanie. Musíme zabezpečiť, aby sa robilo maximum preto, aby sa uh, ukázala pravda. Je nepriateľné, aby v uh, Európskej únii boli vraždení novinári kvôli ich práci. Musíme odsúdiť tých, ktorí zastražujú a väznia novinárov kdekoľvek na svete. Musíme zaistiť, aby bola sloboda tlače zaistená a aby novinári v Európe mohli vykonávať slobodne svoju prácu Spoliehame sa na slovenské orgány, že urobia maximum, aby e, odhalili pravdu. Ak to bude potrebné, tak to bude medzinárodná spolupráca ostatných policajných zložiek. Mene Európskeho parlamentu môžem povedať, že tak ako v prípade Dafne Kardoana, budeme pokračovať a budeme bdeli, aby sme zaistili to, že všetci vinici budú uh, potrestaní a predstúpia pred spravodlivosť. Ako v prípade Dafne Karona chcem vás poprosiť o minútu ticha. Ďakujeme. Minulý týždeň sme mm, si vypočuli veľa negatívnych správ. Teroristická skupina Boko Haram znovu zasiahla v severnej eh, Nigérii. Viac ako 100 dievčat zmizlo. To nám pripomína únos dievčat v roku 2014. Európsky parlament silne odsudzuje tieto útoky a vyzýva, aby tieto dievčatá boli prepustené. Každé dieťa má právo, aby mohlo chodiť do školy bezpečne a slobodne. Toto eh, je národná katastrofa. Táto tragická udalosť by nás mala viesť k tomu, aby sme sa konkrétnejšie angažovali na politickej, finančnej, vojenskej úrovni s našimi africkými partnermi v boji proti terorizmu. Musím vás tiež informovať o incidente, ktorý sa týka toho, čo sa stalo pred pár týždňami nášmu kolegovi Iskavi Kalerovi v Bulharsku. Došlo k vyhláseniu ministru Simenova, kde žiadal, aby bol e, vyhostená z krajiny vyhostená kvôli uh, uh, účasti na manifestácii uh, budovy v v Národnom parku v Bulharsku. Ja som komunikoval s bulharskou vládou, aby som si overil, že tieto prehlásenia nepredstavujú vla- e, stanovisko bulharskej vlády. Oni mi to potvrdili. Sloboda prejavu a vyjadrenie vlastného názoru je základnou hodnotou pre každého občana Európskej únie, zvlášť e, takých, ako pani Keller sú zvolení a zastupujú európskych občanov. Táto sloboda je základ našej demokracie a to e, sa týka aj týchto práv. manifestovať a protestovať. Ďakujem bulharskej vláde za to, že e, prijala takýto odstup voči týmto prehlásením a dúfam, že v budúcnosti sa s takýmito epizódami už nestretneme. Pán predseda, cením si nesmierne slova, ktoré ste práve vyslovili. Jednoducho len ľutujem, že táto sloboda slova sa nerešpektuje na samotnej pôde Európskeho parlamentu. Zvlášť ľutujem to, že e, výbor Júri, ktorý má skúmať tieto otázky, e, neustále odníma imunitu eh, parlament, eh, členov parlamentu, pokiaľ ide o takúto oblasť. A to nebolo tak, keď som vstupoval do tejto inštitúcie kde bolo pravidlom, že politické stanovisko bolo vyňaté z akýchkoľvek postihov, pokiaľ eh, išlo o politických protivníkov a pokiaľ išlo o vyjadrenia člena Európskeho parlamentu dnes. Zažívame úplne odlišnú situáciu, kedy na samotnej pôde Európskeho parlamentu poslanci sú sankcionovaní nie kvôli narušovaniu e, prác inštitúcie, ale z dôvodu slov, ktoré vyslovili. Je to také sporné a zdá sa mi, že to ide proti samotnému zmyslu e, parlamentnej demokracie. Ďakujem, pán predseda. Pani Kenge. Ďakujem, pán predseda. Chcem vám poďakovať eh, za to, že ste hovori, prehovorili a spomenuli ste otázku dievčat unesených Boko Haram. Eh, eh, ide o boj proti terorizmu a treba investovať aj do vzdelávania. Tento parlament sa veľmi angažuje v boji proti Boko Haram, proti únosom mladých dievčat a ja zdôrazňujem, že táto výzva nesmie byť zbytočná. Investujme v boji proti terorizmu a viac do vzdelávania. Ďakujem. Áno, ďakujem. Diskusia o ďalšom CP sa zahají a Európsky parlament sa vysloví ku všetkým dôležitým iniciatívam pri tejto príležitosti na africkom kontinente. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vyjadriť tu, kde sa, e, kde sa vyjadrujú e, všetci. Tento parlament má zaručiť základné práva a mm, základné hodnoty. Musím uh, hovoriť proti krajine, ktorá má ambíciu vstúpiť do Európskej únie, ktorá neustále systematicky porušuje všetky princípy a hodnoty ľudských práv Európskej únie, ktorá uh, ničí uh, ľudské práva na svojom vlastnom území, ktorá uh, Eh, okupuje už 50 rokov členskú krajinu Európskej únie a ktorá pred niekoľkými dňami eh, zaplavila Cyprus a ide o územia, ktoré sú ekonomicky dôležité pre Cyprus, talianská spoločnosť Ide o, vojenský turecký zásah a ak turecké lode budú brániť eny talianskej spoločnosti, aby vykonávala svoju e, činnosť, tak e, bude potrebné, aby Cyprus konal v rámci svojich suverénnych práv. Všetci Cyperčania vyzývajú, aby Európska únia okamžite odsúdila postoj Turecka, ale tu v Európskom parlamente musíme povedať Turecku, že nemôže porušovať práva členskej krajiny Európskej únie a práva všetkých Európánov. To sú práva Európskej únie, o ktoré tu ide, podniky, ktoré zasahajú v prípade tejto činnosti, je to spoločnosť ENI a spoločnosť Total a Turecko e, nechápe iný, iné kroky ako sankcie. Čiže my všetci musíme povedať Turecku, že takýmito krokmi toto správanie sa e, pirátov, toto nemá budúcnosť Európskej únie. Ďakujem. Európsky parlament vždy sa snažil vystupovať, aby bránil nezávislosť Cypru a aby sa rešpektovali jeho práva. Aj v, u kandidátskych krajín, ako je to napríklad v prípade Turecka. Ja osobne som pripomenul prezidentovi e, Cypru, aby som vyjadril svoju solidaritu. Pani Rodríguez. Dobrý, gás, prezident, sní komisári. Devido à na Venezuela, cerca de 8 mil... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Situácia vo Venezuele je veľmi znepokojujúca. Tisíce Európanov z Madeiry, eh, z Európskej únie, žije vo Venezuela. Aké opatrenia príjme Európska únia, aby eh, pomohla Venezuele, ktorá okrem toho e, je postihnutá ešte veľmi silnou búrkou. Ďakujem pekne. Spýtam sa na to Európskej komisii. Vrajú sa stratégiou pre migráciu a myslím, že v rámci nového VFR budeme musieť všetci prijať záväzok riešiť otázku migrácie, či už legálnej alebo nelegálnej. A musíme venovať osobitnú pozornosť Afrike. No a v tomto momente eh, budeme pokračovať